rozpore s vykonávaním pos- funkcie poslanca Európskeho parlamentu. Výbor pre právne záležitosti 20. februára uh, v zmysle článku 3 provokovacieho poriadku preveril a vymenovanie Marka Demesmakera k 1. februáru 2013. Navrhujem vyhlásiť tento mandát za platný, ak nemáte námietky. Nie je tomu tak a preto platnosť je potvrdená plat, platnosť tohoto mandátu. Pani Marta Andreasen mi oznámila, že od 25. februára 2013 nebude už v skupine e, Európa slobody a demokracie.